No, we have now the first consideration of the own initiative report on the state of EU. Je tu prvá výmena názorov o správe z vlastnej iniciatívy pána Broka vzťahy EU-USA. Radi by ste sa ujali slova ako autor správy. Vidím, že poslucháči či kolegovia v sále sa nevymenili, tak to len uvediem niekoľko kritických záležitostí, aby sme si potom toto mohli všetko prispôsobiť na základe toho, čo sme sa dozvedeli od panelistov a rovnako si rád vypočujem návrhy kolegov. v tomto výbore, ako všetko zlepšiť a ako vylepšiť priority. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Predložili ste návrh správy po anglicky, všetci to majú mailom a bude to k dispozícii vo všetkých jazykových verziách do konca týždňa A teraz najprv tieňoví spravodajcovia. Pán Pasku ako prvý. Nech sa páči. Pán Boštinaru je tieňovým, nie je dnes prítomný. Odcestoval do Rumúnska. kvôli naliehavému lekárskému zákroku a preto ma požiadal, aby ma nahradil. Takže tu poviem, respektíve prečítam zo pár slov. predsvičím si svoju schopnosť čítať po anglicky. Určite to prospeje všetkým, hlavne Elmarovi. Uh, enumerating the factors which uh, uh, give the transatlantic Aktéry, ktorí sú typickým príkladom transatlantických vzťahov, pán Boštinaru by e, chcel sa zadefinovať nejaké zlepšenia. Citujem. Obávam sa, že tiež musíme uznať aj nejaké chyby, ktoré sa v minulosti stali. Dopady zásahov v Afganistane alebo v Iraku na celý región. Rovnako oceniť úlohu mierovej aktivity na Blízkom východe a nutnosť zachovať smluvu s Iránom a snažiť sa skúmať situáciu v Syrii, v Jemene a účasť na programe balistických rakiet, ktorý podkopáva stabilitu na Blízkom východe. Mali by sme sa venovať otázke Ruska a to, ako sa angažuje v Syrii. Máme multilaterálny systém založený na istých pravidlách a ja by som si predstavovala, že by mal byť v záujme oboch strán ho vylepšovať a zachovať. Na to by sme sa mali v tomto texte sústrediť rovnako ako na tom, že by sa mali posilniť celosvetové obchodné vzťahy a aby sa posilnila spolupráca v zahranično-politickej oblasti v USA. Z tohto pohľadu závisí, aby EÚ bola jednotná. Takto citujem e, z poznámok z listu, čo mi poslal pán kolega, ja by som len za seba krátky dodatok. Nadviažem aj na predchádzajúcu rozprávu. Podľa mňa v súčasnom svete nemôžu ani USA tvrdiť, že si sami poradia. Skôr alebo neskôr nastane situácia, keď budú potrebovať spojencov a preto je predsa len dobrodružstvom si takto tvrdiť, že ja si poradím sám a nebudem spoliehať na nikoho a nikoho nepotrebujem. A to som skončila aj za seba. Pán Pasku, nevidím všetkých tieňových. Prihláste sa mi. Nie sú tu pán Mianmon. Ďakujem veľmi pekne. Nemal som veľa času, aby som si podrobne prečítal Brokovú správu. Dostal som to len do, dnes do obeda. Bol som spravodajcom v iných etapách v EP a za Obamovho prezident, za, keď bol Obama prezident bola iná situácia. Správa je, zachytáva to podstatné a kľúčové, aké sú strategické, aký je strategický význam vzťahov EÚ-USA, nezávisle od toho, kto je na čele Bieleho domu. A tak je to dobre zadefinované v prvých odsekoch, že táto geostrategická orientácia sa dúfam nezmení ani v budúcich rokoch napriek tomu turbulentnému súčasnému obdobiu. V predchádzajúcom paneli sa povedalo, že všetko prejde, aj roky prejdú, ale nesmieme hodiť cez palubu celé dekády ekonomickej spolupráce a to je ústredná myšlienka, že recipročne sme najvýznamnejším hospodárskym partnerom jedné pre USA, EU a vice versa. Je to tam a podporujem to. Ďakujeme kolegovi Brokovi, že tam tá myšlienka je rovnako ako vytvorenie nejakého transatlantického politického výboru. Táto idea tam je, je tam zachytená. Gratulujem pánovi Brokovi. Táto myšlienka vyšla e, z Európskeho parlamentu a mali by sme v nej pokračovať. Samozrejme, musím si ešte podrobnejšie správu prečítať, ale ten odsek, ktorý, alebo ktorý je bilaterálny transatlantické partnerstvo, ja si myslím, že my nie sme ani INTA, ani EKON, ale tam treba vyslať aj ekonomické obchodné posolstvo. Európsky parlament nemôže len definovať, že chce posilniť ekonomické a strategické a politické vzťahy s USA. Vieme, že TTIP je ultrazmrazený, maximálne zmrazený by sme sa snažili o vyrovnanú, vyrovnaný text alebo znenie situácia je taká, že Trumpová administratíva sa k tomu postavila tak, ako sa postavila, ale tá odvolávka, že chceme ambicioznú obchodnú dohodu, ktorá, je mu, ktorá by bola vzájomne výhodná, nezávisle od colných tarif a tak ďalej, aby tam boli vzťahy, aby tam bol prístup aj k verejným zakázkam. To je pre európske firmy veľmi dôležité. Toto posolstvo aj v odseku 5 a 12 e, mi chýba tá myšlienka, rýchlo som to prebehol, chceme zintenzívniť naše ekonomické vzťahy, nezávisle od toho, čo si pán Trump, Trump myslí alebo nemyslí, ale nesmieme jednoducho z tejto našej snahy ustúpiť. To je taký malý dodatok, ktorý by som ja poradil tam dodať. Ďakujem. Ešte niekto by sa vyjadril, ak nie, tak vám poviem, aký máme harmonogram. Prvá rozprava je dnes Deadline na pozmeňovacie návrhy 7. júna o 11. Prijatie stanoviska INTA 2021 jún. Druhá výmena názorov 9. 10. júl. Aj hlasovanie a na plene to bude e, no, v septembri. Chcete sa, pán Brog, ešte k tomu vyjadriť? Yeah. Ponajprv by som sa rád poďakoval kolegom, že poukázali na tieto skutočnosti, pretože chceme mať e, v správach reálne informácie a e, jemu treba ďakovať za to, že tie fakty sú tam zapracované a teraz sme na to vytvorili aj ďalšie predpoklady, aby sme v tom pokračovali. O týždeň si to ešte raz pozrieme. Máme dosť času na, na predkladanie pozmaňovacích návrhov, avšak zároveň je náš časový plán dosť dosť Máme akýsi cieľ, ktorý sa nám stále vzdialuje pred očami a do, dúfam, že sa nám podarí časovú os dodržať, aj ak dôjde ešte k nejakým uh, túto debatám. Ďakujem za vaše snahy. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Dúfame, že všetko prebehne v poriadku toto uzatvára našu rozprávu k, tejto, k tomuto bodu a o tri minúty budeme pokračovať ďalším bodom výmena názorov s Aleksandrou Papadopoulou, eh, šéfkou misie EULEX Kosovo. Máme teraz trojminútovú prestavu. Said, 17, Pokračujeme k bodu číslo 17, výmena názorov s pani Aleksandrou Papadopoulou, šéf komisie EULEX Kosovo. Ponajprv by sme radi privítali pani Aleksandru Papadopoulo, ktorá má na starosti misiu EULEXu v Kosovo, ktorá je najväčšou občianskou misiou v EÚ. Dovolte mi pripomenúť kolegovia, že, že za posledných deviatich e, za posledných 9 rokov EULEX eh, výrazne prispel k reformám v justičnej oblasti v Kosove. Aktuálny mandát končí 14. júna a ten nový eh, by znamenal zhustenie zodpovedností pre EULEX. Pani Papadopulu s eh, zohrávala výraznú úlohu pri rozširovaní EÚ. E, trváme na tom, že chceme zachovať všetkých šesť krajín vrátane e, Kosova. Situácia Kosova v tejto oblasti nie je povzbudzujúca a Eulex má skutočne náročnú úlohu. Trváme na tom, že prístupový proces je potrebné podporiť efektívnou a transparentnou technickou a finančnou pomocou, zatiaľ čo investície do rozširovania EÚ sú vo vlastnom záujme parlamentu. Európsky parlament sa snaží zabezpečiť vyvážený pomer investovaných eh, financií, daňových poplatníkov a Um, inteligentného použitia uh, súčasných finančných zdrojov. Jedno je jasné. Nemôžeme uplatňovať dvojité štandardy, nemôžeme tolerovať žiadnu korupciu. Um, tie, um, um s, taký stav, ktorý sa vyskytol v Eulexe, uh, je veľkým, spôsobuje veľké obavy a je potrebné tento um, túto situáciu vyjasniť. Pani Papadopoulou, výbor AFED e, zaklada svoju prácu na správach o, e, o západnom Balkáne, ktorý určite, som si istá, bude aktívny v rozpráve po úvodných poznámkach. Zapojí sa najmä správodajca o Kosove pán Šoltes. Uh, Pani Papadopoulou, odovzdávam vám slovo, pre, respektíve predtým, ako vám slovo odovzdám, by som ešte odovzdávala slovo kolegovi, ktorý vás predstaví. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som uviesť kontext predtým, ako odovzdám slovo Alexandre. Misia v Kosove je najväčšia od založenia, od roku 2008. Je to dobrý príklad misie ktorá nie je len mierotvorná, Je to veľkou výzvou o, už od začiatku to tak bolo, ale ak by to nebolo by výzbou, tak by nás nebolo treba. Môžeme povedať následovné. Nie som možno v tomto celkom objektívny. Tisíce dobrých kolegov um, tvrdo pracovali a určite sa im podarilo mnohé dosiahnuť. Výsledky sa však často poceňujú. Ja myslím, že zlé správy sa vždy rozšíria rýchlejšie než dobré. A myslím, že boli e, títo pracovníci rešpektovaní ľuďmi v Kosove. Včera som bol vo výbore SEDE, už tam som to povedal a teraz sa tu zopakujem ešte raz. Je veľmi náročné zabezpečiť prevenciu, hodnotiť ju. Často sa kritizuje to, ako sa dá merať úspech konkrétne príklady na to sa vyskytujú len v zriedkavo, ale nevieme, ako by dnes Kosovo vyzeralo, ak by tam Eulex nebol um, na mieste. Ja som presvedčený o tom, že sme mnohé veci ovplyvnili pozitívnym spôsobom. Myslím, že pomocou rôznych nástrojov EÚ sa nám to podarilo a aj s podporou OSN a USA v tomto regióne. A taktiež sme dodržiavali predpisy na to. EULEX je teda veľkým hráčom v Kosove. Chceli sme mať vždy partnerský prístup. Nemôžeme robiť všetko, ani sme nechceli robiť všetko, ale členské štáty príslušným spôsobom vybavili misiu. Ako to bude vyzerať v budúcnosti, to si o chvíľku vypočujeme. Z horizontálneho hľadiska je dôležité poukázať na to, že Alexandra je šéfkou misie nie preto, lebo je ženou, ale preto, lebo praktizujeme to, čo kážeme. Rád by som predstavil Alexandru, je to jedna z najlepších šéfok misií, aké sme kedy mali dokázala si získať e, veľký rešpekt od mnohých partnerov v Kosove a taktiež rešpekt členských štátov je pre mňa veľkou cťou a um, je pre mňa veľmi príjemnou príležitosťou a ak môžem teraz Alexandre odovzdať slovo a poďakovať jej za všetko to, čo vykonala v mene EÚ. Ďakujem veľmi pekne predrečníkovi za milé slova a týmto pádom odovzdávam slovo pani Papadopolo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za vaše úvodné slova. Ďakujem, Ken, za tvoje milé slova. A ďakujem vám všetkým za to, že ste mi dali príležitosť prezentovať dnes našu misiu. Je to mimoriadný moment, kedy môžeme diskutovať o misii a o Kosove a o jeho budúcnosti, pretože 14. júna, ako už pani predsednička spomenula, končí súčasný mandát a my sa dostávame do nového stavu. Misia je na kryžovatke, pretože tentokrát nebudeme mať len novú konfiguráciu, čo sa týka čísiel, budeme mať absolútnu zmenu v misii, vytvoríme mis- novú misiu, um, novú v úvodzovkách, pretože sa musí, budeme musieť potom sústreďovať na nové veci, než v minulosti. Bude to veľmi zacielený rozsah pôsobnosti a veľmi sa bude poslanie blížiť charte EÚ. Situácia v Kosove nie je teraz taká, ako bola pred desiatimi rokmi. Dosiahli sme určité veci, Kosovčania samotní dosiahli mnohé, avšak stále sú tam problémy a výzvy, ktoré je potrebné zvládnuť a misia sa musí tomuto stavu prispôsobiť. Čiže a rada by som u, um, uznala tak výzvy, ako aj úspechy. Členské štáty sa rozhodli, že sa pokúsime vytvoriť novú misiu v tranzitnom procese. Kosovo je v tranzitnom stave a takže aj misia sa tomu musí prispôsobiť. Než sa budem venovať budúcnosti, rada by som vypichla niekoľko úspechov z minulosti, pretože je veľmi dôležité zistiť, kde sme začali. A budem vám prezentovať iba fakty, aby každý mohol sám posúdiť, či a do akej miery e, bola misia úspešná. 680 verdiktov, 500 z nich e, v k trestnej činnosti, obchodovanie s ľuďmi, vojnové zločiny, množstvo občianských sporov, týchto prípadov tam boli stovky až tisícky. Spôsobili tu členovia parlamentov, vysokí úradníci, policajní dôstojníci, do veľkej miery to boli odborníci v justičnej oblasti a zabezpečovali veľmi dobrú spoluprácu so svojimi kosovskými partnermi v rámci právneho systému, sústredili sa na vytvorenie transparentných eh, inštitúcií s dobrou mierou odolnosti. Ehm, fungovali sme na báze tak dlhodobých ako, až, ako aj krátkodobých projektov. Misia ehm, vyšetrovala 251 prípadov vojnových zločinov, okrem zdedených prípadov. Misia iniciovala 98 nových vyšetrovaní vojnových zločinov. Zaoberali sme sa aj znásilňovaním a sexuálnymi zločinmi misia sa zaoberala viac ako 2500 trestnými činmi s Kosovčanmi sme spolupracovali aj na, zlo, na vyštrení zločinov, ku ktorým došlo v Srebrenici. Vyšetrovali sme prípady finančných trestných činov, korupcie a viac ako 140 prípadov organizovaného zločinu. Od začiatku sa podarilo vyšetrovateľom zhromaždiť dostatok z, um, dôkazov na to, aby sme mohli uzavrieť veľké množstvo prípadov. Zabudnime teraz na čísla prípadov, ktorými sme sa zaoberali. Inštitút forenznej medicíny uskutočnil asi 640 eh, operácií v teréne, 450 exhumácií, asi 427 um, ehm, osôb bolo identifikovaných, z toho bolo 300 pôvodne pohřešovaných prebehli analýzy DNA, autopsie. Eulex po, poskytoval legislatívnu pomoc kosovským orgánom, asistovali sme pri vytváraní nariadení a zákonov, zabezpečili sme podporu e, kosovským colným orgánom. Od vytvorenia systému sme asistovali asi 1,2 eh, miliardami eur. EULEX zabezpečil štrukturálnu asistenciu pre policajné orgány. V súčasnosti je policia eh, E, považovaná za jednu z najkonkurencieschopnejších v regióne a podporuje štátne orgány. V Kosove taktiež sme e, poskytli materiálnu pomoc e, pri vybavení pohraničných prechodov, hraničných prechodov. Pracovali sme s európskymi inštitúciami v tom, aby sa nám podarilo vybaviť týchto šesť hraničných prechodov. Snažili sme sa zabezpečiť e, presadzovanie dohody o voľnom pohybe osôb. Um, asistovali sme pri zabezpečení identifikácie kosovských vozidiel Podporovali sme vytváranie a tréning eh, nových kosovských policajných jednotiek. Pri výcviku asi 300 eh, kosovských policajných dôstojníkov. Zabezpečili sme kopírovanie a distribúciu asi 2500 matričných kosovských kníh, ktoré sa nachádzali v Srbsku. A podporili sme asi 40 kosovských e, sudcov pri ich e, tréningu a vzdelávaní. Toto bola minulosť a teraz sa musíme presunúť do budúcnosti. Je to príležitosť pre mňa, aby som nepočiarkla iba to, čo sa stalo za 10 rokov. 10 tisíc odborníkov spolupracovalo s Eulexom a ich príspevok je potrebné oceniť. Rovnako práca všetkých mojich predchodcov, ktorí dosiahli také veľké úspechy za nie jednoduchých podmienok. Ak sa pozrieme teraz na novú misiu, Musíme sa pozrieť na nový mandát, na to, ako, to bude, for, ako bude formulovaný. Treba spomenúť, že Kosovo je spojené s, man- s krízovým manažmentom, respektíve misia v Kosove je spojená s krízovým manažmentom. My sa teraz posúvame z, e, z tohto krízového manažmentu niekde inde k novým formám e, pomoci EÚ. Neznamená to, že Um, EÚ na Kosovo zabudne, keďže EULEX um, odchádza istým spôsobom, ale myslím, že túto podporu prevezmú iné nástroje EÚ a budú pomáhať aj členské štáty, ako je medzinárodní partnery. Z týchto trých, troch oblastí, kde EULEX zohrával hlavnú podpornú úlohu, Polícia a colná spolupráca bude e, pokrytá inými nástrojmi EÚ. Čo sa týka spojenia, toto je skutočný problém, tam treba určite odviesť ešte veľa práce. Čiže monitorovanie a poradná e, poradná e, činnosť v rámci Eulexu bude ešte pokračovať. Mali sme vynikajúcu spoluprácu s kanceláriou z OSN v Prištine. Bola to pre nás veľmi dôležitá inštitúcia. S ohľadom na túto skutočnosť naša úzka spolupráca bola podstatná pre naše fungovanie Veľmi ďakujeme všetkým zložkám OSN, e, ktoré tam fungovali. Je veľmi dôležité, že, aby Kosovčania porozumeli tomu, že zodpovednosť a trvalá udržateľnosť sú kľúčovými slovami pre budúcnosť a taktiež je veľmi dôležité, aby v tomto procese zrenia ich EÚ sprevádzala, nemusí to však byť nevyhnutne EULEX. Ak sa, čo sa týka výkonnej stránky mandátu, nový mandát plne ukončuje našu výkonnú úlohu v kosovskom jurisdikčnom systéme. Od 14. júna v kosovskom systéme súdnych dvorov už nebudú sudcovia a prokurátori EULEXu. Zostali tu ešte um, súdne prípady, ktoré nie sú úplne vyriešené. Mnohé sme zdedili po un, z Unmixu alebo majú už viac ako 20 rokov. Všetky budú prenesené do právomoci um, lokálnych orgánov. Ide o dosť komplikované prípady, pretože hovoríme o 100, 100 e, tisícoch strán, ktoré robné preložiť do albančiny a e, kosovčiny. Je potrebné tieto prípady vyriešiť riadným spôsobom, pretože EULEX bude naďalej monitorovať tieto prípady a tieto zložky a ponúkne podporu e, našim partnerom v Kosove, pretože je e, to naozaj veľká úloha, ktoré sa musia zhostiť. Čo sa týka ďalej mandátu EULEX, my budeme naďalej ponúkať um, podporu týkajúcu sa bezpečnostných otázok a spoluprácu s e, komorou v Den Hagu. Čo si myslíme o práci EULEXu? či všetko bolo dokonale, samozrejme, že nie, ale toto bola prvá misia EULEXu s výkonným mandátom v oblasti, ktorá je veľmi citlivá a veľmi politicky náročná. Čiže ak niekto očakával, že misia bude dokonalá a všetko bude urobené fantasticky, tak je to neférové. A ak sa vrátim do minulosti, nechcem hovoriť o chybách alebo používať slovo chyba, ale možno čo sme mali urobiť inak. Manažment očakávaní celkom určite. Manažment očakávaní kosovčanov a aj členských štátov a manažment očakávaní členov EULEXu. Pretože e, v oblasti e, právnej sme sa už pred desiatimi rokmi stretávali s veľmi problematickou situáciou a v niektorých oblastiach sa nám podarilo dosiahnuť len maličké kroky vpred. Ešte raz opakujem, mali sme manažovať očakávania iným spôsobom. Mnohí ľudia si eh, kladú otázky, ako to funguje. No už ono je to veľmi komplikovaná otázka, odpoveď na túto otázku, pretože EULEX je technickou misiou a nemôžeme však podceniť politické dôsledky. Teda Eulex sa stal politickou súčasťou Kosova a keď je to aj len nepriamo, eh, hrá to určite dôležitú úlohu a samozrejme musíme čeliť mnohej eh, veľkej kritike. Keby som to jednoducho vyjadrila, ľudia očakávali oveľa viac, pokiaľ ide o tieto eh, rozhodnutia súdov. A mm, je tu taká inklúzia, ale samozrejme, že tu bolo aj veľa konfliktov ktoré boli prezentované v novinách. No a teraz pomaly EULEX končí a Kosovo to už vníma s chladnejšou hlavou a začínajú vnímať aj tie reakcie, ktoré predstavujú pozitívne reakcie. Takže pokiaľ ide o štátnu právnosť, tu sa mnohé zmenilo. Zmenilo sa mnohé aj spoločnosti. Za 10 rokov voči Kosovčanom nie je e, správne očakávať a neferové očakávať, že sa zmení všetko. Toto je transformatívny proces a tento proces trvá veľmi dlho. Je to bolestivé, náročné, ale určite Určite každý chápe, že je, to, že je to nutné a potom si to ľudia aj vážia a cenia. Kde sa nachádza Kosovo teraz? Kosovo sa tiež nachádza na križovatke. Tento Transformačný proces samozrejme, niekedy sa mu darí lepšie, niekedy horšie, ale momentálne to stúpa nahor. Nie je všetko perfektné a nebolo by férové povedať, že Kosovo sa uberá správnym smerom. Samozrejme, že sa uberá správnym smerom, ak urobí to, čo je potrebné, ale je to dlhá cesta ešte, kým dosiahneme štátnu právnosť. Bude to trvať dlho, kým dosiahnu stav, aký prevláda v Európe Európe a je to cestička, ktorá je či už formou Euloxu alebo iných nástrojov, vedúca, najmä mladú delegáciu, 70 populácie Kosova má menej ako 30 rokov a toto je tá najlepšia nádej pre Kosovo. Ďakujem veľmi pekne pani Papadupolo za tento debriefing, ktorý bol veľmi obsiahly. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Vidím, že je tu pán Šoltes, ktorý je spravodajcom o Kosove. Chcete sa vyjadriť? Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj za túto veľmi zaujímavú prezentáciu, ktoré ste nám poskytli mnohé názory a vyhliadky hlavne do budúcnosti. Áno, my veľmi e, podrobne sledujeme prácu Eulexu a to nie len dnes, ale aj v minulosti, vrátane ich angažovanosti do procesov v spoločnosti v Kosove. Takže ak dovolíte, mal by som niekoľko otázok. Po tom tzv. novom mandáte, ktorý sa bude konať od budúceho mesiace, neviem, či sudcovia v Kosove budú schopní odolať tlaku, pokiaľ ide o tieto korupcie, pretože nemôžeme popierať, že niektoré z týchto prípadov boli vystavené značnému politickému a inému tlaku. Čiže aká by bola vaša rada ako mentorka pre Kosovo? Mm, čo by ste poradili e, tomuto súdnictvu? A e, druhá otázka je e, vražda Eh, Ivanoviča. To bola veľká facka do tváre mm, kosovskej politiky. Keby ste nám vedeli povedať niečo viac o tom, ako vyzerá momentálne tento prípad. A tiež si myslím, že pokiaľ ide o susedov Kosova, EULEX by mal vydať správu o stave implementácie dohôd, ktorý sa týka aj prištinského dialógu. Je mimoriadne dôležité medzinárodnú verejnosť informovať o tom, čo ste urobili, aké prekážky ste v tomto procese prekonávali. A keď hovoríte o vláde práva, o štátnej právnosti, nuž to je veľmi dôležité na Západnom Balkáne, v Kosove a nielen pre Európu. E, keď e, sme čítali niektoré problémy o štátnej právnosti aj v rámci EULEXu, takže to je tiež otázne. No a posledná otázka. Kedy sa očakáva otvorenie prípadu Mit, Mitrica po, ten, ten most, ten most cez, v Mitrici cez rieku, to je tiež veľmi dôležité. Kedy sa teda očakáva otvorenie tohto mostu v Mitrici? Ďakujem pekne, pán Šoltes. Teraz pán Kukan, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne pani Papadopolu za vašu veľmi analytickú vaše analytické hodnotenie, avšak aj veľmi e, obsiahle a vy, s veľkou výpovednou hodnotou toto zhodnotenie EULOX. <sighs> Tamto začalo eh, pôsobiť v roku 2008. Vtedy sme však žili v iných časoch, boli tam iné problémy pre EULEX a myslím si, že čo, to, čo ste povedali vy, to bolo veľmi reálne. Toto je jedinečná misia Európskej únie v Kosovu a jej povinnosti sú veľmi špecifické, mimoriadne. Vy ste povedali, že je to kombinácia technicko-politických záležitostí a vo všeobecnosti aktivity EULEXu a formácia Kosova a jeho spoločnosti. To je najmladší štát v Európe a to je veľmi dôležité. Takže ja naozaj si mimoriadne vážim vašej práce a želám vám do budúcnosti všetko len to najlepšie. Moja otázka. Prakticky ste povedali, že tam bude nová misia po tých eh, plánovaných zmenách. Mohli by ste nám trošku popísať, ako to bude? Bude to okreselné, alebo akým spôsobom to bude nové? Druhá otázka. Nebolo to vždy tak, že EULEX mal vynikajúce vzťahy s vládou a s vysokými štátnymi predstaviteľmi. Niekedy tie vzťahy boli kritické oni navrhovali, teraz nepoužívam diplomatický e, jazyk, ale oni jednoducho povedali, že nech si Eulex zbali svojich šesť slivák a nech ide preč. A, a Prosím, ešte nám vysvetlite, keď ste povedali to riadenie očakávaní, management of expectations. Áno, v Kosove je to presne tak a Eulex požíva rešpekt obyvateľstva Kosova, ale v mojich, počas mojich náštev, viacerých náštev ko, v Kosove sme si vypočuli brutálnu kritiku zo strany mimovládnych organizácií na adresu Eulexu. My vieme, aká náročná úloha Eulexu je, ale niekedy to naozaj bolo veľmi smutné počúvať, čo oni hovoria. Nebolo to vôbec férové, nebolo to objektívne. Máte vy nejaké skúsenosti s prácou a spoluprácou s týmito e, mimovládnymi organizáciami, pretože ich úloha je tiež dôležitým faktorom spoločnosti. No a potom ďalšia otázka. Pán Šoltes ja som sa tiež chcel opýtať na vyšetrovanie vraždy Olivera Ivanoviča, pretože to bolo dramatické prerušenie dialógu medzi Prištinom a Belehradom a tieto záležitosti môžu môžu byť pozitívne a zmierňujúce len keď toto vyšetrovanie bude ukončené čo najskôr. Aká je teda súčasná situácia? Takže zhruba e, pán e, Šoltes e, položil všetky tie dôležité otázky, pretože je spravodajcom, takže, alebo temer všetko, temer všetko. Ale predsa len ešte dve veci, aby som to uzatvoril. Ja si naozaj vysoko vážim prácu Eulexu. Myslím si, že je to veľmi dôležitá práca pre nás všetkých tu v parlamente. Mali by sme vás podporovať, mali by sme vám všemožnými prostriedkami pomáhať, pretože vykonávate úžasnú prácu pre spoločnosť Kosova a Mm, určite nemôžete hovoriť o budúcnosti, ale keď by ste o tom hovorili, keby ste mohli povedať niečo o tom novom aspekte, o tej reforme misie EULEXu. Ďakujem pekne, pán Kukan, pán Mauridas, nech sa páči, máte slovo. rather use my mother tongue. So... Pani Papadopoulou, ja e, budem hovoriť mojim materinským jazykom, takže by som vás chcel požiadať, aby ste si nasadili sluchatka. Začal by som tým, že by som chcel pripomenúť, že vám chcem skutočne poblahoželať a poďakovať vám za tú prácu, ktorú v Kosove vykonávate. Zdieľame všetko to, čo ste povedali. Toto je možno jeden z najťažších prípadov na Západnom Balkáne. A moja prvá otázka sa však týka niečoho, kde e, vediete veľmi dôležitú prácu a to sú vojnové zločiny, war crimes. Mohli by ste nám povedať, ako vyzerá budúcnosť? či aj e, sa bude toho zúčastňovať Medzinárodný súdny dvor, alebo či to bude ponechané na Kosove, nech už to znamená čokoľvek. To by nás mimoriadne zaujímalo. No a potom tie ďalšie prípady. Teda, poprvé sú to vojnové zločiny a ďalšou témou je, ako už odznelo, tieto výsledky sa nesmú vnímať vzhľadom na to, čo vidíme priamo na, na mieste, ale musíme to vnímať aj z toho uhla pohľadu, čo by sa stalo, keby Oilex neexistoval. No ale ešte jedna vec, čo ja považujem za zhoršenie, teda celá táto štátnoprávnosť, čo túto štátnoprávnosť e, znížilo, to je e, to je únos šiestich učiteľov, ktoré boli, ktorí boli tureckého pôvodu, boli odvlečení, unesení a nikto nevie, aký osud ich postihol. Ombudsman samotný hovoril o značnom porušení štátnej právnosti a teraz už prešlo niekoľko mesiacov, takže by sme mohli predpokladať, že máte k tomu nejaké informácie. Týchto šesť osôb, hm, tí sú zadržiavaní na starom letisku, nie na novom, kde ich hľadali. Mohli by ste nás prosím poinformovať, kam týchto ľudí zavliekli, kam sa dostali, aký je ich osud? No a pomaly by som sa chcel dostať k záveru a ešte jednu pripomienku. Ja som si vás veľmi dobre vypočula, páčilo sa mi, čo ste povedali, že Európska únia by sa bola chopila iniciatívy, najmä pokiaľ ide o súdnictvo v rámci štátnej právnosti a to sa netýka len vás. A no to sa týka nás všetkých. Takéto niečo podobné by sme mali urobiť aj s Tureckom a s Erdoganom. Iba ak by sme si mysleli, že tam je e, férové súdnictvo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mauridans. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak by som opäť dala slovo pani Papadopulu, aby zodpovedala na položené otázky. Veľmi pekne ďakujem za tieto otázky a ďakujem veľmi pekne aj za vašu podporu. Pre nás to znamená veľmi veľa. Začnem Oliverom Ivanovičom, to sú fakty. My na, my sme sa uh, už od začiatku do toho angažovali a to dvojakým spôsobom. Najprv monitorujeme aktivity politické aktivity v Kosova, uľahčujeme ich, podporujeme ich a zameriavame sa na spoluprácu medzi príslušnými srbskými orgánmi a kosovskou políciou. Naši zamestnanci už vypracovali návrh hodnotenia, to sme dali návedomie aj kosovskej polícii, takže tieto vyšetrovania e, sa budú urýchľovať tak, aby e, boli dosiahnuté výsledky. E, výsledkom tohto vyšetrovania v prípade Ivanovič sa vedie z hlavného stanu v Prištine, pretože na severe nevedia, ako pristupovať takémuto komplikovanému prípadu. Takže teraz je to v Prištine a sú tam všetky všetci úradníci, ktorí majú na starosti závažné trestné činy ale ešte stále sú tam nejaké problémy a nie sú tam žiadne signifikantné výsledky. Musím počiarknúť, že toto je zodpovednosť kosovskej polície. A Eurolex tiež podporoval spoločné stretnutie Srbov a Kosovčanov. Jedno stretnutie sa už konalo, druhé sa pripravuje. Toľko k tomuto prípadu. Pokiaľ ide o o tieto delegácie, ktoré ste spomínali, pán Šoltes. Musím e, pripomenúť, že Eurolex e, uplatňuje veľmi prísne všetky pravidlám, aby sme takýmto prípadom zabránili. Toto je naša sveta. Biblia veľmi prísne to sledujeme. Ja ako šéfka misia hovorím, že tu máme nulovú toleranciu eh, voči akejkoľvek korupcii podporujeme ďalšie vyšetrovania, ktoré fungo, fungo, sa vedú v Bruseli, teda nie cez EULEX, ale cez Európsky súdny dvor a som naozaj presvedčená, že sa dopracujeme k pozitívnym výsledkom. E, tuto pán kolega vám o tom povie viac. E, tiež sa venujeme kodexu správania a disciplíne podľa najvyšších štandardov, ktoré sa týkajú všetkých týchto záležitostí, ktoré je potrebné uplatniť v Kosove. My nemôžeme ignorovať ani zásadu prezumpcie nevinny. Každý je nevinný, kým nie je dokázaný opak a e, našli sa aj také prípady, kedy ľudia boli obvinení, boli nevinní a toto by sa nemalo stávať. E, táto misia musí byť rešpektovaná a ja Naozaj mám plnú dôveru v mojich kolegov a keď sa zistí, že niekto vykonal niečo nesprávneho, je potrebné uplatňovať všetky opatrenia, ktoré sú v kódexe správania. Teda prezumcia neviny tu prevláda, každý je nevinný, kým sa nedokáže opak. K tomuto pristupujeme veľmi zodpovedne. A uplatňujeme to tak dobre, ako sa to len dá a to profesionálnym spôsobom za týchto ťažkých okolností, vzťahy s miestnymi obyvateľmi. No veľmi vo všeobecnosti môžem povedať, že e, Eulex uh, vstupuje do komunikácie s týmito ľuďmi. Ja som z NGO hovorila veľmi veľa, ale je to ťažké. Oni od nás očakávajú zázraky, ktoré sme my nevedeli poskytnúť. Nikto by to nevedel poskytnúť. A miestni obyvateľia vzhliadajú k medzinárodným organizáciám a dúfajú, že vyriešime za nich problémy, ktoré musia riešiť sami. Ja som sa to snažila veľmi jasne povedať v Kosove za tie roky, čo tam um, sme, že Eulo, Eulex nikdy nemôže nahradiť kosovské orgány. My sme kým k dispozícii, nápomocní, ale to je ich eh, život, ich krajina, ich rozhodnutie. Niekedy je to zmetočné, ale teraz, keď Eulex pomaly končí, tak teraz sú všetci zrazu vďační pretože ostane po nás prázdno. Môžem vás e, ubezpečiť, Európska únia tam je, e, e, tie miestnosti tam sú a Eurolex tam ešte stále je, ale určitým spôsobom, ale oni jednoducho sa musia um, naučiť a pochopiť, že oni sa zodpovedajú svojim vlastným ľuďom. No a pokiaľ ide o vládu, tiež je to raz lepšie, raz horšie. Niekedy politicky e, nevnímajú našu misiu správne. Táto misia ako EULEX má svoje politické dopady a nie všetci sú s tým spokojní ale naozaj v poslednej dobe sa mnohé ukludnilo a môžem povedať, že sme mali vynikajúcu spoluprácu. Snažili sme sa spolupracovať so všetkými, s so e, miestnymi orgánmi, s mimovládnymi Eh, organizáciami a pracovali sme na, tak, ako sa najlepšie dalo podľa našich eh, schopností a možností. Eh, samozrejme, že tam bolo veľa MMA aktivít, ktoré boli presunuté do Európskeho úradu. My tiež sme neboli účastní na tvorbe legislatíve, to musia robiť oni, ale máme monitorovacie aktivity akcie, ktoré sa zameriavajú e, špeciálne na korektúry a monitorovanie tých prípadov, ktoré sme tam vypozorovali, ale všetko sa dialo za veľmi úzkej spolupráce s úradom EÚ. Takže my stále ešte máme to know-how, ktoré poskytujeme, ale toto je v úzkej spolupráci s USA, teda toto je už taká fáza, kedy sa naša práca končí, ale usporiadaným, regulovaným spôsobom a, takže možno nie vždy toto postupuje tak rýchlo, ako by sme chceli, ale postupuje to. Tak ako v každom systéme, pokiaľ ide o súdnictvo, vždy máte dobrých súdcov, zlých súdcov, tak ako v každom systéme. Ale už vôbec táto prezencia EULEXu, už len ten fakt, že EULEX sleduje, pozoruje, monitoruje, E, píše správy. Už to naozaj spôsobuje divy. E, ja nehovorím, že všetko sa uro, e, urobilo vynikajúco, že so všetkým sme si poradili tak, ako sme mali, ale som spokojná, že takto to pokračuje a takto to bude pokračovať aj ďalej. Naozaj mám veľkú dôveru v to. No a pokiaľ ide o tieto vojnové zločiny, Hakský súd je nezávislým súdom a pracuje nezávisle. Aj Eulek sa zaoberal mnohými prípadmi vojnových zločinov Niektoré dopadli úspešne, niektoré sa postúpili vyšetrovaciemu a súdnemu orgánu a tie, ktoré sa dostal, dostanú pred Kosovský súd, budú aj do budúcnosti monitorované. Pokiaľ ide o úsilie a falošné zločiny, tam e, určite sa nepolavia ten únos šiestich Turkov Dokonca aj kosovský parlament viedol o tomto bode veľkú rozpravu. To znamenalo veľkú politickú búrku v Kosove. Kosovania sami nechcú veriť tomu, čo sa deje a my sledujeme veľmi pozorne túto situáciu v Kosovu e, pravdepodobne, teda podľa informácií, ktoré máme, vznikne vyšetrovací výbor a teda Kosovčania sa tejto záležitosti už ujali. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem pani Papadopulo. Veľmi si vážime vašej činnosti aj toho, ako sa, v EU, ako sa EULEXu venujete a sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás. Ďakujeme vám za briefing. Rozhodne budeme naďalej v kontakte. Akokoľvek bude situácia v Kosove sa vyvíjať, urobíme krátku prestávočku a budeme pokračovať ďalším bodom. Dear colleagues, we will continue with item 18, which is the... Kolegovia, budeme pokračovať ďalej. Je to bod 18, debriefing o volebnej pozorovateľskej misii v Libanone. Je to posledný bod rokovania. Misia bola od 3. do 8. mája parlamentné voľby boli 6. mája, takmer 10 rokov po predchádzajúcich v roku 2009. Pred rokom krajina zaviedla nový volebný zákon a tam sa zohľadnili viaceré odporúčania predchádzajúcej volebnej misie z roku 2009. Žiaľ sa ukázalo, že volebná účasť bola nižšia než v 2009. A hneď dám slovo pani Elene Valenciano. Ona bola hlavnou pozorovateľkou na tejto misii a pánovi Salafrankovi, ktorý predsedal delegácii EP. Nech sa páči, pani Valenciano, máte slovo. A pán Sala Franka nás bude informovať aj o návšteve parlamentu v tejto krajine. Áno. Volebná misia EÚ bola prítomná na libanonských legislatívnych voľbách takmer prakticky od konca marca. Sme pracovali v tejto pozorovateľskej misii. Bol tam dosť rozsiahly tým, ktorý bol po celej krajine aj v hlavnom meste. Bežní eh, experti takýchto misií podľa mňa to bola vynikajúca práca, technicky dobre zorganizovaná a to umožnilo to, že EÚ malo významnú významné zastúpenie a myslím, že všetci zainteresovaní ocenili e, našu prácu. Ako povedala predsedajúca, voľby prebiehali na základe nového volebného zákona aj my sme tento zákon istým spôsobom odporúčali alebo sme dávali poradenskú činnosť. Sú tam už významné zmeny v tomto zákone, ako prvá napríklad proporčný systém, kde sa začlenuje aj hlasovanie expatov a takisto e, väčšia možnosť um, utajenia alebo lepšieho priebehu volieby vďaka vopred vytlačeným e, volebným zoznamom. Ten volebný zákon bol zmenený teda podstatne, substanciálne, ale zároveň aj celý priebeh tých volieb tým pádom e, bol zásadne iný v deň volieb. Ten deň prebehol veľmi pokojne, mierovo bolo len niekoľko malých incidentov. Všetci naši pozorovatelia nás informovali o tom, že ten volebný deň bol pokojný. Napriek niektorým kritikám, ku ktorým e, prišlo potom v nasledujúcich dňoch a ktoré potom upadli. A teda naše hodnotenie finálne bolo také, že voľby prebehli e, v pokojnej atmosfére Volebné orgány fungovali tiež podľa nás veľmi účinne. Nezaznamenali sa žiadne významné neregulárne e, body. Niektorí kandidáti, ktorí prehrali alebo ktorí nezískali posty, tak e, kritizovali aj toto, ale nakoniec tieto kritiky tiež e, utichli. Niektoré momenty predvolebnej kampane a celého libanonského politického systému nás samozrejme znepokojujú aj našich e, kolegov, kandidátov, aj politické strany, ktoré boli e, vo voľbách. Ide hlavne o kontrolu financovania kampane, ide o obrovské množstvo peňazí, ktoré sa v Libanone mm, hýbe v predvolebnej kampani. A pri tejto príležitosti tieto množstva boli naozaj obrovské množ, e, množstvo alebo kapacita volebnej komisie kontrolovať celý tento objem obrovských financií je vlastne, tá možnosť je nulová. Táto komisia veľmi priamo závisí od vlády a má len veľmi malú schopnosť vyšetrovať, ako sú financovaní jednotliví kandidáti. Jedna, jedno z našich odporúčaní je, aby práve táto komisia, e, kontrolná volebná komisia mala väčšie kapacity nezávislosti, aby mohli kontrolovať a fungovať. Ďalšie významné, veľmi významné prvky podľa nás, ktoré sa nesplnili, to je začlenenie žien do politickej scény, aby boli zvolené boli to odporúčania EÚ ešte z roku 2009, hoci bolo oveľa viacej kandidátok ako predtým len 6 žien bolo zvolených do libanenského parlamentu. Takže tento parlament je e, jeden z tých, ktorý má najmenšie zastúpenie žien vo svete. Počas kampane aj počas samotných volieb sme videli, aký protagonizmus majú libanonské ženy, a napriek tomu možnosť, aby boli zvolené na tieto posty, je veľmi nízka. A to je tiež jedna e, z našich obáv, a je to aj obáv občianskej spoločnosti. To, že mohli hlasovať aj expati, to bolo veľmi dôležité, možno symbolicky a politicky viacej, než pokiaľ ide o samotný počet. Poprvýkrát EÚ zorganizovala eh, volebné miestnosti vo viacerých miestach v EÚ a mali sme prakticky absolútnu kontrolu v deň volieb eh, počas eh, otvorenia úrn a tak ďalej. Takže môžeme zabezpečiť a teda potvrdiť, že to všetko prebehlo maximálne transparentne. Ďalšia otázka, ktorá súvisí s financovaním a s možnosťou kontroly, to je aj prístup mass médií a tento je stále ešte veľmi zložitý pre všetkých kandidátov, hlavne pre tých, ktorí nemajú dostatok financií alebo ktorí pochádzajú e, z mimo systému e, libanonských politických strán. všetci kandidáti boli nejakým spôsobom priamo napojení s niektorou z politických strán a teda je tam obrovský e, počet e, aj politických strán, aj, aj masmedí, ktoré sledujú e, tuto, tieto voľby, ale majú len minimálnu možnosť prístupu. Záverom Ďalšia záležitosť. Akým spôsobom interpretovať výsledky? Ako povedala predsedajúca, účasť voličov bola nižšia než v roku 2005 alebo 2009. Nie síce výrazne nižšia, v roku 2005 to bolo 44%, ale v 2009 to bolo nižšie, tam bolo 49,2% krajine 10 rokov už neprebehali voľby. Zdá sa to protirečením, že tá účasť bola nízka, ale všeobecne demokracia vylepšuje, sa vylepšuje vlastne fungovaním a to, že tie voľby prebiehajú menej často, často spôsobujú tú nižšiu volebnú účasť. Ešte ďalšie informácie. Dúfam, že kolega Sala Franka ako predseda delegácie potvrdí moje informácie. Mali sme vynikajúcu spoluprácu a chcela by som mu aj teraz poďakovať. A ja dúfam, že on zdieľa túto moju analýzu Hariri. Naďalej predstavuje E, väčšinu e, v parlamente, tú sunnickú skupinu, tam zaznamenal len určitý pokles. E, niektorí mašnukovia, tie symboly sa, Mašnuk hovoril, že v, v malých krajinách symboly sú dôležité a teda Hariri naďalej svoju silu ucho, uchováva politické sily v Libanone. Teda istým spôsobom konsolidovali e, svoje pôsobenie. Hizbalách a Jamal e, trošku získali a nie až tak veľmi, ako to chceli povedať e, západné mass media, kde sa zjavili titulky, že Hezbolách má obrovské úspechy a tak ďalej, vôbec nie toľko. A veľký konsenzus nemali, nemalo by sa urobiť nič, čo by ohrozilo stabilitu v krajine. A to povedali predstavitelia e, celého politického spektra z krajiny. A aby e, sa uchovala jednota v krajine, stabilita, aby vznikla teda tá vláda jednoty, Berila Hariri, Hariri bude vo vláde Beril v parlamente a v, bude zohrávať významnú úlohu v eh, kresťanských kruhoch. Ani USA vláda, ani izraelská k tomu nezabránia. Ide o krajinu, ktorá chce ísť autonómnou cestou, samozrejme so všetkými tými ťažkosťami, čo to prináša. Libanon má veľkú vôľu sa zbaviť stáleho pozorovania alebo kontroly tých eh, veľkých eh, z regiónu. Malý incident pri hlasovaní občianskej spoločnosti pri urnách. Jedna z kandidátok si myslela, že získa kreslo, ale nakoniec, keď sa robilo prepočítavanie hlasov, nezískalo. To bola to významná predstaviteľka občianskej spoločnosti, veľmi známa novinárka, Nakoniec pri prepočítavaní hlasov k tomu nedošlo, my sme sa s ňou aj stretli a veci sa nakoniec uložili. Kresťanskí voliči boli skôr, pochádzali z tých vyšších tried a to je aj to, čo by sme mohli nazvať ako občianskú spoločnosť. Všetci naši pozorovatelia aj zástupca šéfa misie veľmi pozitívne vyhodnotili jednak samotný predvolebný proces aj voľby. Do 7. júna ostávame v Bejrute, dovtedy je to reklamačné obdobie a potom pripravíme finálnu správu. Okrem toho, že by som chcela poďakovať pánovi Frankovi za spoluprácu, by som poďakovala aj našej veľvyslankyni v Bejrute Kristine Lassen za jej spoluprácu aj Gianfrancovi Bokikiovi z ESVČ e, za jeho obrovskú kapacitu a s akou nám pomohol vyriešiť obrovské množstvo problémov, ktoré sa institu vyskytli. Bola to mimoriadná misia v mimoriadnej krajine. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Valenciano. A teraz pán Salafranka. Franka. Ďakujem, pani predsedajúca. Už nemám veľmi čo dodať k analýze, ktorú predložila kolegyňa Elena Valenciano. Delegácia EP mala príležitosť ešte predtým navštíviť medzinárodné sily OSN v Libanone, aby sme istým spôsobom zistili, aká je situácia v tejto horúcej zóne. A napriek napätiu, ktoré panuje v regióne a napriek obrovským migračným tokom 1,5 milióna sírskych utečencov v Libanone na, takú, na také malé obyvateľstvo, tak napriek tomu tie voľby prebehli veľmi usporiadania pokojne Libanon a jeho stabilita, to je veľmi dôležitý prvok pre EÚ. EÚ od roku 2005 a 2009 sa zúčastnila pozorovateľských misí v tejto krajine a hoci tá volebná účasť nebola taká vysoká ako v tom 2009, keď to porovnáme s účasťou v členských štátoch EÚ alebo s účasťou v eurovoľbách. Tak ani tie naše e, volebné účasti nie sú vysoké. U, na čo sme upozornili v pozorovateľskej misii, ale na Valenciano to povedala tiež, že parlament vzhľadom na ten nový volebný zákon a vzhľadom na tie okolnosti v krajine, tak 9 rokov tam neprebiehali voľby. A neviem, či si viete vôbec predstaviť, že tu kolegovi, aby sme boli počas 9 rokov boli takýmto spôsobom predlžovaní v našich mandátoch bez toho, že by prebehla nejaká volebná kampaň a voľba. A preto prekvapila tá nízka účasť voličov. Vzhľadom na, na ten čas, ktorý ubehol a vzhľadom na demografický vývoj prišli voliči A teda vlastne tento demografický vývoj a situácia v krajine vysvetľuje možno aj túto nižšiu účasť na voľbách. V našom vyhlásení sme sa sústredili na tie najdôležitejšie body. Nízke zastúpenie žien, financovanie predvolebnej kampane, zlepšenie kapacít eh, volebnej komisie, a zdôraznili sme to, že EÚ prijala záväzok podporiť relatívnu stabilitu Libanonu, pretože stabilita v Libanone nie je veľmi pre, teda je taká prekernačným spôsobom, ale vyplýva z toho, z, tej špecif, z toho špecifického zloženia libanonskej spoločnosti a to, že došlo k takým významným zmenám vo volebnom zákane, ten proporčný systém, volebné zoznamy a tak ďalej, to sú naozaj, to je veľký pokrok vpred. Neformálnejšie by som povedal, môj pocit, e, bol to proces dobre zorganizovaný, prebehol v poriadku, v takom praktickom, zdravom duchu, ak to môžem tak nazvať. ten volebný zákon eh, je dosť zložitý a napriek tomu teda sa dal aplikovať. Síce tie veci sa až tak radikálne nezmenili v praxi, ale ako Elena povedala, je dôležité, aby stabilita sa v tejto krajine a v tomto zložitom kontexte uchovala. A na druhej strane je dobré, alebo by sme radi podnietili účasť jednak občianskej spoločnosti, jednak žien v politickom živote. Tá možnosť s tými, ktorými sme sa stretli niektoré politické síly, eh, keď sme sa s nimi stretli, tak eh, niekedy hm, tak hamblivo priznali, že vlastne na tých volebných zoznamoch nemali žiadne zastúpenie žien. Stretli sme sa aj s prezidentom republiky, predsedom vlády, aj s ministrom vnútra, s predsedom kontrolného volebného výboru Mali sme z toho všetkého pozitívny dojem. A my sme zdôraznili tie naše významné body, asociačná dohoda, boj proti terorizmu, riadenie, ekonomický rozvoj. Krajina má veľké ekonomické problémy, vysoké mm, zadrženie 140 vysoká nezamestnanosť aj preto, že sú tam sírsky utečenci. Ale budeme dúfať, že dobrou vôľou sa im podarí tieto prekážky prekonať. Zdôraznili sme potrebu vylepšiť parlamentné vzťahy s libanonským parlamentom. Ja by som tiež Elene Valenciano poďakoval za jej pohostinnosť, spoluprácu šéfka volebnej misie a zvyšok misie a delegácia Európskeho parlamentu. Atmosféra bola veľmi priateľská, veľmi dobrá. Rád by som ocenil prácu nášho sekretária, tu mysleli na všetky detaily, pracovali absolútne neúnavne a veľmi profesionálne sa snažili pokryť všetky potreby alebo vyriešiť eh, eventuálne nedostatky, ktoré sa vždy na takýchto misiách môžu objaviť. Takže opakujem poďakovanie sekretariátu za to, akým spôsobom podporil aj prácu poslancov. Thank you, Ignacio. Ďakujem, Ignacio. A teraz pani Marisa Matias by sa rada vyjadrila, ktorá je šéfkou delegácie pre vzťahy z Mahr s Maršakom. Muito a acrescentar, quero apenas cumprimentar uh, os colegas Helena Valenciano e, e Inácio Salafranca pelo, pelo trabalho desenvolvido. Partilho aquilo que foi uh, o conteúdo uh, do que referiram, obviamente. Domna obsah toho, čo sa povedalo, tak súhlasím a ďakujem aj sekretariatu parlamentu. Rada by som zdôraznila, že išlo o vynikajúcu spoluprácu medzi misiou EÚ pozorovateľskou misiou a súhlasím s tým, čo povedala Elena Valenciano. A ďakujem aj kolegovi Salafrankovi. Jed, jeden bod by som dodala. Ako tieto misie spolupracovali a splnili svoje ciele, E, tieto voľby mali istý politický význam, pretože 9 rokov tam žiadne neprebehli. Tým, že tam bol nový volebný zákon, nový rozpočet a bolo potrebné v tomto kontexte nejak spustiť politický život a to bolo dosť zložité pre libanonský národ. Za posledné roky e, oni prijali obrovské množstvo sírskych utečencov, nie v tých najlepších podmienkach, pretože už ani nemajú väčšie kapacity. Teda ide o národ, ktorý preukázal absolútnu veľkorysosť. A oni excelentne preukázali, a hovorím o šéfke misie EÚ a vzťahov z EP, rešpektovali mandát týchto misií nejakým spôsobom do procesu nezasahovali a to je rozhodujúce aj na zabezpečenie stability v krajine. Misie naozaj prebehli príkladne v tejto krajine, ktorá zažíva tento proces a s touto vládou tak, tak túto stabilitu bez vonkajších zásahov potrebujú. A ja ďakujem všetkým zúčastneným sekretariátu, ako už bolo povedané, urobili naozaj výnimočnú prácu, aby sme mohli splniť našu pozorovateľskú misiu. Chcel by sa ešte vyjadriť niekto z členov výboru v tejto rozpráve. Ak nie, tak týmto pádom uzatváram našu dnešnú diskusiu. Ja si myslím, že ste odviedli dobrú prácu počas vašej pozorovateľskej misie v Libanone. Ďakujem vám za to. A toto bol posledný bod dnešného rokovania. Mali sme tu ešte bod 19, rôzne. Chcel by niekto dnes nejakú otázku. Ak nie, naše ďalšie rokovania sa odohrajú 20 a 21. júna tu v Bruseli. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujem vám za spoluprácu, za trpezlivosť. Chcela by som poďakovať tlmočníkom, sekretariátu. My sme dnes eh, urobili kus práce. Ďakujem.